produktov a položiek s dvojakým použitím. Teraz má e, slovo e, správodajca e, Kristóra Fierna na 4 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja nevyužijem celý svoj rečnícky čas, ale budem sa radšej venovať na konci diskusie odpovediam na otázky. Chcem povedať, že táto správa má nasledovný cieľ. Ide o to, aby sme prispôsobili naše zákony tým zmenám, ktoré vyplynuli z novej zmluvy. Ide tu o relatívne technickú otázku. Musíme tu teda zabezpečiť určité urýchlenie. A komisia povedala, že potrebujeme delegované akty aby sme zabezpečili to, že Európsky parlament e, nebude dostávať dlhokánske zoznamy, ktoré sa potom budú musieť po jednom schváľovať. Ide tu v podstate o to, že tieto zmeny e, sa musia urobiť rýchlo, pretože inak nebudú zoznamy už aktuálne. a budú sa môcť zapracovať iba zmeny do roku 2010. To znamená, že budeme musieť teraz konať veľmi rýchlo, aby všetky zmeny, ktoré prišli od roku 2011, mohli byť zapracované. Mali sme vo výbore viacero problémov. Bolo vyslovených veľa názorov, ktoré ale nemali technickú povahu, ale skôr sa týkali tých delegovaných aktov, boli nejaké výhrady k tomu, ako sa pracuje s delegovanými aktami. No a potom boli ešte aj ďalšie otázky a od e, socialistov by mali prísť ešte ďalšie návrhy ohľadom kybernetickej bezpečnosti a transparentnosti. Táto otázka je samozrejme relevantná, ale nechcem sa dostať do rizika, že tento dokument príde príliš neskoro kvôli tým zmenám, ktoré sa budú robiť v zoznamoch. Tie produkty a celý systém sa mení neustále a preto je dôležité, aby komisia predložila niečo pre rok 2013. Ja nevidím dôvod pre zmeny, ktoré žiada socialistická politická skupina. Sú to technické otázky. A k týmto socialistickým e, pripomienkam sa budeme môcť e, vrátiť ešte neskôr. A teraz poprosíme pána komisára za komisiu. You, uh, Ďakujem. Pán predseda, poslanci, poslankyne, návrh, o ktorom dnes hovoríme, sa týka exportných e, kontrol pre technológie a produkty dvojitého e, použitia. A týka sa to teda dvoch účelov. Samozrejme, tento e, návrh je o bezpečnosti, chce zvýšiť bezpečnosť EÚ, chce obmedziť šírenie zbraní hromadného ničenia. Musíme dodržiavať naše medzinárodné záväzky, ktoré máme v tejto oblasti. Druhá vec, tento návrh sa týka aj našej prosperity, hospodárskej pro, ho, prosperity. Chceme rovnaké podmienky ako naši konkurenti, chceme posilniť hospodárskú súťaž a chceme zabezpečiť, aby naše exportné kontroly nebránili legitimnému obchodu v tejto oblasti. Ciele tohto návrhu eh, podporuje väčšina členov tohto parlamentu. Musíme nájsť dobrú rovnováhu medzi obranou našej bezpečnosti a medzi eh, podporou našich obchodných záujmov, aby EÚ tieto ciele mohla eh, splniť, tak musí mať právomoc aktualizovať tzv. kontrolný zoznam EÚ. Je to zoznam kontrolovaných položiek. Je to v súlade s eh, nariadením Európskej únie o systéme exportu eh, produktov dvojitej, dvojitého použitia. Tento zoznam by sme mali aktualizovať rýchlo, automaticky, transparentne, v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami. V súčasnosti legislatívny postup je príliš ťažkopádny a eh, nie je schopný takúto dôležitú úlohu robiť často. Tú aktualizáciu nie je schopný robiť často. Nedávno trvalo Európskej únii viac ako dva roky, aby aktualizovala zoznam spoločnej kontroly. Toto európske podniky kritizovali, pretože oni potom nemôžu obchodovať s určitými druhmi tovarov, zatiaľ čo ich konkurenti môžu obchodovať s týmito položkami, tovarmi, pretože v ich štátoch e, tieto zmeny už boli urobené. Takže my musíme zabezpečiť rýchlu aktualizáciu zjednodušiť kontrolu takisto položiek, ktoré majú nízke riziko a sú smerované do rizikových destinácií. Musíme sa tu prispôsobovať rýchlo sa meniacim okolnostiam. Otázka ale je, ako dlho by malo EÚ trvať, kým bude e, žiadať e, alebo kým požiada o e, posilnenú kontrolu exportu, keď sa v nejakej krajine bezpečnostná situácia náhle zhorší. Tento proces musí byť čo najrychlejší. Pán predseda, poslanci, poslankyne, ja som si zaznamenal pozmeňovacie návrhy a pripomienky a chcem e, povedať k tomu, že komisia začala postup e, preskúmania tohto kontrolného režimu a to nám umožní diskutovať aj o veciach, ktoré sú mimo rozsahu navrhovaného nariadenia. Ako som už e, vysvetloval, Cieľom dnešnej rozpravy je schváliť efektívnejší postup e, pre zoznam e, zbraní hromadného ničenia alebo položiek na vojenský účel. Chceme zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých e, exportérov aj našich exportérov. O to vlastne teraz ide. Ďakujem, pán komisár. A teraz má slovo pán Kaspari za EPP na dve minúty, prosím. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia. Nadviažem na slova e, pána komisára musí byť v našom záujme, aby sme kontrolovali, keď Európsku úniu opúšťajú nesprávne produkty práve pri tomto konkrétnom nariadení. To sú tie, ktoré sa, ktoré sa prioritne používajú ako e, bežné, tak povedia, z občianské výrobky, napríklad e, klávesnice počítačov, časti aut a podobne. Je tu jedna otázka, ktorá vedie k otázke ex post alebo ex ante a ja chcem naozaj požiadať o to, aby sme pouvažovali, čo je v tomto nariadení. Hovoríme o tom, že ak sa exportér na toto nariadenie odvoláva, keď je na zozname jeho krajina alebo jeho výrobok, tak e, má právo podľa zákona vyvážať tento výrobok. A teraz je otázka, e, či musí E, uviezť tento výrobok pred exportom alebo po exporte. Čiže nie je to otázka, či môže výrobok exportovať, keď je tento výrobok na zozname. Môže ho exportovať. Ide to tiež o to, aby náš výrobok nemal e, exportné nevýhody. Takže prosím vás, pouvažujte o tom, či to naozaj chceme Musíme dokázať lepšie kontrolovať, musíme reagovať rýchlejšie a preto podporujem návrh komisia, to, čo povedal pán spravodajca, že treba zmeniť zoznamy, aby sme nemali tieto e, staré pomery. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Leichtfried. Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia. Pozorujeme, že keď hovoríme o položkách s dvojakým použitím, veľmi sa telefonuje na nemeckom e, ministerstve hospodárstva, čiže sa intervenuje v prospech toho, aby neboli kontroly. Ak teda diskutujeme, musíme povedať celkom jasne, o čo tu ide. je tu o stoličky e, k e, písacím stolom, ide o napríklad nebezpečné chemikálie, ide o software, a software, ktorý sa exportoval z Európy a e, zabíjal ľudí na Blízkom východe, pretože to používali všetci tí, čo porušujú ľudské práva a ktorí múčili aktivistov, ktorí sa zaoberajú problematikou ľudských práv predsa by malo byť možné o tom diskutovať, či by sa tieto exporty nemali povoľovať predtým. Aká je to demokracia, či sa robí e, táto notifikácia predtým alebo o 30 dní neskôr. Ja si myslím, že je to skôr otázka bezpečnosti. Tí ľudia totiž trpia tým, že sa veci exportujú a trpia tým, že niektoré európske firmy prichádzajú k veľkým ziskom. My ako Európsky parlament sa máme postarať o to, aby priemysel Európy exportoval veci, ale aby sa to kontrolovalo, predtým kontrolovalo. Preto máme ako sociálni demokrati záujem o to, aby sa tieto záležitosti uberali týmto smerom. Chápem komisiu, chápeme PP, chcú, aby všetko išlo rýchlo, bez problémov. Problémy ktoré vznikajú, sú ťaž, je ďaleko ťažšie ako tie úvahy, ktoré sme si k tomu vypočuli. Ďakujem pekne. Pán predseda. Speaker is, uh, Nemáme veľa času. Teraz uh, bude mať slovo pani Scháke 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Diskutujeme o týchto položkách dvojitého použitia a ja chcem hovoriť o technológiách. Tie hrajú stále dôležitejšiu úlohu v živote občanov, prelom, prelamujú monopoly, moci a informácie, otvárajú nové sociálne a kultúrne príležitosti rozvoja. E, technológie majú dopady aj na ľudské práva. Egypt, Tunisko, Irán, Sýria, Čína, Barma a ďalšie štáty si pomohli často používaním smartfónov alebo internetovým e, prístupom a získali viac slobody, prístup k informáciám, slobodu prejavu, e, možnosti zdieľať dokumenty o porušovaní ľudských práv. Tí, ktorí sa boja straty kontroly, sa bránia tým, že si pomáhajú znova technológiami, aby utláčali ešte viac ľudí. Väznice po celom svete sú plné žurnalistov, občanov, aktivistov, ktorí majú laptopy alebo e, mobilné telefóny a e, ich e, účty sú kontrolované a takisto toto porušovanie ľudských práv nespada do žiadnych štatistík. Tieto represívne technológie, ktorými sa utláčajú ľudia, majú často označenie alebo nálepku vyrobené v Európe. Nemôžeme exportovať technológie, ktoré môžu byť použité na prípadný útok proti samotnej Európe. E, rých, rýchlosť je takisto e, dôležitá. Musí tu byť väčšia transparentnosť, rovnaké podmienky pre všetkých a takisto väčšia flexibilita v aktualizácii, aby e, Európa mohla zohrávať primeranú úlohu v rýchlo sa meniacom svete. Ďakujem pekne. Teraz mene zelených, pani Keller oft harmlos aus, aber den tieto niektoré výrobky vyzerajú ale v rukách teroristov. Tieto výrobky nadobúdajú vlastnosti tankov. Pomáhame tak tým, ktorí utláčajú demokratické hnutie, konkrétne sme hrali do rúk teroristov v Iráne. Mnohých z nich odsúdili na smrť. To je jeden z mála príkladov k tomu. Treba povedať, že komisia tieto zvláštne výrobky podporuje a cieľom je lepšie využitie synergie medzi bezpečnosťou a obranou. Tým, že podporujeme priemyselnú politiku, podporujeme tiež nebezpečenstvo, preto by som bola rada, keby ste súhlasili s návrhmi sociálnych demokratov. Ďakujem pekne. A teraz má slovo Of Tartmond eh, za F- EFT. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Ďakujem, pán predseda. Táto otázka e, týchto položiek s dvojitým použitím sa neustále objavuje. Je dôležité, že pokiaľ ide o export položiek s dvojitým použitím, my v Británii potrebujeme najprv povolenie od Európskej komisie. EÚ to odzdôvodňuje uistením, že položky s dvojitým, dvojakým použitím zabraňujú tomu, aby sa zbranie dostali do rúk e, diktátorom. Keďže e, európske spoločnosti predali Kadáfimu zbranie za 300 miliónov eur len za 5 rokov, to samozrejme spochybňuje toto vyjadrenie a na druhej strane e, to pôsobí pokrytecky aby sme to vyjadrili jasne, účel tohto návrhu je dať ešte viac právomocí komisii, aby rozhodovala o tom, ktoré položky majú ísť na zoznam položiek s dvojakým použitím. E, Spojené kráľovstvo je globálnym štátom, ktorý e, obchoduje vo svete a podľa nás je neakceptovateľné, aby nevolený byrokrati mali právo rozhodovať o obchode a exporte Británie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Susta. Nie je tu, nie je prítomný. Vážený pán predsedajúci, ak je možné, budem hovorím ja, pán Susta by s tým súhlasil, nemohol sem prísť a určite by mi tu jednu minútu dal k dispozícii, ak súhlasíte. During the the eye. Počas catch the eye dostanete jednu minútu, dobre? Teraz by sme mali pokračovať a pán Kusta Kutáš má slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, európske kontroly exportu, vývozu položiek s dvojakým využitím sú veľmi dôležité a je dôležité zabrániť šíreniu týchto položiek pre vojenské účely. Zároveň musíme však nájsť rovnováhu medzi e, týmto a zároveň našou konkurencieschopnosťou v obchode a použitím techniky pre civilné použitie. Myslím si, že je to veľmi dôležité a tento návrh E, musí zabrániť omeškaniu v, pri rozhodovaní, aby sme sa vyhli e, nerovnováham v obchode. Ale musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o použitie týchto položiek s dvojakým použitím, ktoré môže mať vplyv na slobodu, na práva ľudí a slobodné slobodu prejavu, napríklad pri odpočúvaní, mobilných telefónoch a podobne. Preto podporujem návrhy, ktoré predložila moja skupina a tiež GUE a ALDI kolegov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Leichtfried. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel som sa prihlásiť, pretože som sa chcel dotknúť toho, čo sme počuli teda to, čo povedal pán Dartmus. Bolo to zaujímavé, ale vlastne nie je správne. Pri tomto nariadení nejde o to, aby bránila Európa exportom z Veľkej Británie. Ide o to, aby pre všetkých exportérov v Európe boli dané rovnaké šance. Poznám Spojené kráľovstvo ako spravodlivú krajinu, ale v Európe existujú aj iní, ktorí sa nedržia všetkého, čo sa upravuje, ktorí sa nedívajú tak veľmi na to, čo sa exportuje. A práve takéto to nariadenie vytvára rovnakú šancu pre tých, ktorí sa držia predpisov. Takže nebuďte vždy principiálne proti tomu, čo robí Európa, ale pozrite sa na to, o čo naozaj ide. Totiž konaním Európy sa vytvárajú isté výhody pre Veľkú Britániu. Pozrite sa na to, o čo tu naozaj v tomto prípade ide. Ďakujeme pekne, pekne pán Obermajer. Ďakujem pekne. Výrobky s dvojakým pôsobením sú výrobky a technológie, ktoré sa dajú používať naozaj dvojakým spôsobom, teda pre občianské, ale pre vojenské účely. Treba zabrániť vojenskému využitiu, ale treba zase dbať o to, aby sme veľmi nebránili legálnemu obchodu dnes sa výrobky razantne vyvíjajú a preto je dôležité nájsť pružnú reakciu Európskej únie. Musíme reagovať rýchlo, aby sme mali výhodu z konkurencie Dôležitá je účinná realizácia, čo bude závisieť od základných rámcových podmienok. Na jednej strane je to hladká komunikácia jednotlivých úradov, ďalej spolupráca agentúr, no a potom tiež sankcie, ak sa tieto predpisy nedodržiavajú. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo pánovi komisárovi Rekochtovi. Ďakujem, pán predseda. Ja budem veľmi stručný. Rád by som len ubezpečil Európsky parlament, že sme zaviazaní poskytovať všetky relevantné informácie a dokumenty Európskemu parlamentu pri príprave delegovaných aktov. Takže uh, zabezpečíme príslušný dohľad nad delegovanými aktami v súlade s našimi záväzkami. A po druhé, k tomu, čo povedala pani Schage o softvéri a podobne, mala by si uvedomiť, že EÚ prijala rýchle a robustné akcie pri zábrane exportu e, monitorovacích zariadení a odpočúvacích zariadení e, pri porušovaní ľudských práv a najmä pri príjmaní sankcií voči Sýrii a Iránu. V súvislosti s týmto návrhom, pán predseda a vážení e, poslanci, ide tu o rýchlosť. O rýchlosť, keď niečo by malo byť odstránené z tohto zoznamu, alebo o rýchlosť, keď by malo byť niečo doplnené do tohto zoznamu. A preto žiadame o váš súhlas. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. A za záverečné slovo dostane pán spravodajca, pán Felner. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade my eh, neznamená to, že by sme nesúhlasili s tými eh, zásadnými otázkami. Tieto položky sa môžu použiť i pre vojnu a preto by sme my mali mať najsilnejšiu legislatívu na svete, aby sme kontrolovali tieto produkty. Eh, problémom je, že ju nemáme, už ju nemáme pretože Lisabonská zmluva a na základe Lisabonskej zmluvy všetky, všetky tie procesy sú príliš ťažkopádne. A keď sa mení svet, my musíme tiež byť flexibilní a meniť legislatívu. A preto potrebujeme rýchle prijať takúto legislatívu. Namiesto toho, že by sme mali viesť celú tú diskusiu, a o zmene celej legislatívy. To sa plánuje, urobme to, keď k tomu dôjdeme, ale teraz musíme aktualizovať túto legislatívu na základe návrhu komisie. Preto všetko treba vykonať v danom čase a teraz nastal čas prijať e, tento návrh a nezačínať diskusiu o budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme za prácu nášho spravodajcu, končím rozpravu, chcem sa ospravedlňujem. Chcem sa ospravedlniť e, všetkým tým, ktorí nemali možnosť dať slovo, pretože sme sa dostali do časovej tiesne. Budeme pokračovať o 18. hodine hlasovaním. Zatiaľ končíme, teda prerušujeme zasadanie do 18. hodiny.